Drahí kolegovia, na našom programe je ďalej hlasovanie o kvestoroch. Budeme voliť kvestorov Európskeho parlamentu, takže ja som dostal oznámenie o nasledujúcich kandidátoch. Pani Geringer, pán Higgins, pani Luling, pán Maštálka, pán Newton Dunn, pán Nicholson, pani Omen Rauten a pán Speroni. Títo kandidáti potvrdili a akceptovali svoju kandidatúru, takže vzhľadom k tomu, že počet kandidátov je vyšší než počet funkcií, ktoré potrebujeme naplniť vzhľadom k pravidlu 13 odseku 1 nášho zasadacieho poriadku, budeme musieť dvoch presunúť do tajného hlasovania. Takže prejdeme k hlasovaniu. Ja by som vám ešte raz pripomenul, že v zmysle mm, pravidla 16 nášho zasadacieho poriadku toto hlasovanie e, prebehne v súlade s tým istým ustanovením ako e, hlasovanie o podpredsedoch a budeme používať e, budeme používať elektronické, elektronický systém hlasovania, no aby sme sa mohli všetci oboznámiť s tým elektronickým systémom, najmä E, tí, ktorí sú v parlamente noví. E, vykonáme teraz krátku skúšku hlasovania. E, mali by ste mať pred sebou inštrukcie na používanie toho elektronického hlasovacieho systému, ale myslím, že bude predsa dobre zhrnúť niektoré veci. Prvým krokom je vloženie hlasovacej kartičky e, tak, aby ten čip bol smerom dolu. Ak e, tú kartu vložíte nesprávne, tak e, sa, tak sa tam objaví to žlté svetelko a na obrazovke by sa mala objaviť inštrukcia o tom, ako vložiť tú kartu správne. Ďalej, na tej, ak ste ju vložili správne, tak by ste tam mali mať číslo hlasovacej karty a meno poslanca tretia vec, po tom, čo oznámim mena kandidátov a otvorím hlasovanie, e, na obrazovke toho terminálu bude nasledujúca informácia, o čom sa hlasuje, zoznam kandidátov tam bude a počet e, miest, ktoré bude treba zaplniť, počet funkcií. E, po štvrté, budete musieť vybrať meno kandidáta, ktorého volíte, tým, že budete klikať na tie modré tlačítka hore alebo dole a tlačítkom plus, vykonáte voľbu. E, po tejto voľbe sa rozsvietí modré svetelko a pri mene e, zvoleného kandidáta sa objaví hviezdička a zníži sa počet dostupných volených miest. E, započítané budú len hlasy za. No a aby sme rešpektovali tajnú povahu voľby, na to, aby ste videli zbytok zoznamu, budete musieť presunúť eh, kurzor na posledné meno eh, na zozname, potom sa vám ukážu tie ďalšie mená. Po piaté, ak eh, chcete ak sa chcete zúčastniť hlasovania, ale nechcete hlasovať za žiadneho, za žiadneho kandidáta, môžete stlačiť nulu to je uprostred toho hlasovacieho terminálu. No a predtým, než uzavriem hlasovanie, je možné ešte zmeniť ten váš výber tým, že sa vrátite k menu kandidáta a e, stlačíte nulu a tým vlastne zrušíte váš hlas za tohto kandidáta. E, môžete vybrať e, iného kandidáta a stlačiť pri ňom plus. No a ďalej, ak si chcete pozrieť všetkých kandidátov, ktorých ste zvolili, stlačte X, -ko to je naľavo od tej hlavnej obrazovky. Ak ho stlačíte dvakrát, tak eh, môžete vymazať tu, tie hviezdičky, aby nikto nevidel, za koho ste hlasovali. Ja sa ospravedlňujem, že to takto naťahujem, že eh, vám to tu vykladám ako v školskej triede, ale je to v prospech tých, ktorí ste tu noví a možno na občerstvenie pamäti pre tých, ktorí ste tu už dlhšie. Ale mm, predsa urobme teraz takú skúšku. Vyberte prosím dvoch kandidátov z nasledujúcich falošných kandidátov, to sú v podstate e, to sú, to sú speváci, e, jeden z nich nás nedávno opustil, Luciano Pavarotti, potom Placido Domingo, e, Jose Carreras, potom tri soprány Julia Migenes Johnson, Montserrat Caballé a Jesse Norman. Takže z týchto spevákov zvolte prosím toho vášho. Otváram hlasovanie.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 Avete votato tutti? Takže dúfam, že ste všetci zahlasovali. Je to tak? Nie, ne, nevadí. Dobre, počkáme. Nikam sa neponáhlame. C'è una richiesta. Non funziona? Nefunguje to? Či čo? No, prídeme tam a pozrieme sa na to. Takže chceme pánovi Maurovi dať príležitosť zvoliť si obľúbeného speváka a speváčku. subito. Nebojte sa, hneď to tam k vám prídeme skontrolovať.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 ja len pripomeniem, že si môžete vybrať len dvoch, teda v tomto hlasovaní volíme dvoch spevákov z toho zoznamu, šiestich. L'onorevole no, Silvestri. No, sì. No no, no, no, L'apparecchio che non funziona. Sì, eh, ho già, ho già eh, chiesto okay. un tecnico. Okay. Prego. Prego, onorevole Schulz pán Šulc. Vážený pán predseda, mám taký dojem, že je nevyhnutné, aby sa nie jedna vec objasnila. Dobre, takže máme tu určitý test. A v rámci tohoto testu je možné si vybrať dvoch, napríklad Pavarotti alebo Cavalier. Ale potom, čo sa týka kvestorov, tak si môžeme zvoliť piatich. To by som chcel teraz zdôrazniť. Iba pri teste dvoch. Ale mnohí sú z toho zmetení, viacerí kolegovia, alebo ju pri tomto teste si môžeme vybrať dvoch a potom pri hlasovaní 5. Ďakujem pekne. Ja vám ďakujem, predseda Šulc, naozaj ďakujem za to, že ste predbehli to, čo som chcel práve povedať. Samozrejme, že som sa k tomu chystal tesne pred tým skutočným hlasovaním, ale aj tak ďakujem za obetavosť. No, Dobre, takže hlasovali ste všetci. Pán Silvestris tam nehlasoval, vidím. Presidente, prego. a parte ringraziamento... Pán predseda, mm, okrem toho, že vám chcem poďakovať, že ste Pavarottiho ho dali na zoznam ako prvého, by som chcel povedať jednu vec, že po tom označením pluska, toho, koho chceme zvoliť, potvrdíme to nejak, alebo to necháme tak? Nie, nie, nie, odpoveda predseda, len e, stlačte to x e, vedľa mena by ste mali mať hviezdičku, tým je to potvrdené.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 Dobre, takže teraz navrhujem, aby sme naozaj uzavreli toto hlasovanie, pretože je to len skúška. No a nejde o to, aby sme naozaj zvolili kvestorov teraz. Takže uzatváram hlasovanie. Posso annunciare il risultato della votazione? A teraz, teraz by som oznámil výsledky hlasovania. Luciano Pavarotti 381 hlasov, Domino, Domingo, Plačil Domingo 283, Jose Carreras 213, Cavale 187, Jesse Norman 177 a Miguel Johnson Julia 109. To bol len test. Um, je nejaká otázka? Pán Kazíny, áno? Ja si nemyslím, že každý pochopil to vaše vysvetlenie, ako hlasovať. Takže predtým, než e, zahlasujeme naozaj, by som vás poprosil, aby ste znova ešte raz vysvetlili, ako, to, ako to hlasovanie vlastne vykonať. Io non lo so se veramente, se davvero tutti quanti, io penso che... No, neviem, či, či ste to naozaj všetci nepochopili. Ale každopádne výsledky hlasovania e, demonstrujú, že ľudia sa učia veľmi rýchlo v tejto snemovni. Allora, procediamo. Takže teraz by sme prešli k, k skutočnému hlasovaniu a to k voľbe kvestorov. Ja by som chcel ešte raz e, zopakovať to, čo vám už e, predznamenal pán Šulc, teda môžete hlasovať ehm, za 5 takto. E, e, z kandidátu vyberte 5, z ktorých sa stanú kvestory. Týmto hlasovanie otváram. Non è ancora aperto perché si sta ricaricando. Ospravedlňujem sa, hlasovanie ešte nie je otvorené, pretože znova nahrávame ten zoznam po predchádzajúcom hlasovaní pretože ináč, ináč by sme si za kvestorov zvolili slavných spevákov. Pronto? Adesso mi, mi dicono che siamo in condizione... Dobre, takže mm, vidím, že môžeme, môžeme ísť na hlasovanie, takže to otváram a vy prosím hlasujte.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 696 ľudí zahlasovalo, dva, dve hlasovania boli neplatné, takže 694 hlasov bolo platných, 348 je absolútna väčšina, takže hlasy sú nasledovné pani Geringer 398, pán Higgins 352, pani Luling 322, pán Maštálka 286, 206, 164 pre pán Nikolsona, 171 eh, pre, nie, pre pán Speroni, 161 pardon, Omon Rauten 171, Speroni 145. Takže na základe tohto v prvom kole boli zvolení nasledovní kvestory, pani eh, Geringer a pán Higgins. A ja by som chcel poblahoželať týmto dvom. Restano dunque da segnare. Takže ešte stále treba vyplniť treba, tri funkcie a Máme, teda pristúpime k druhému kolu hlasovania a pokiaľ nie sú nejaké pripomienky, tak e, predpokladám, že e, kandidáti z prvého kola zostávajú aj pre druhé kolo. Sú nejaké pripomienky? Nie? Dobre, takže druhé kolo uh, um, druhé kolo prebehne o tretej po obede. Ma io, eh, eh, colleghi, io lo facevo per la vostra... No, drahí kolegovia, ja neviem, že či je tu nejaká narušená rovnováha hladiny cukru v krvi, pretože eh, ja by som samozrejme, ja, ja to hlasovanie vyhlasím aj teraz, pokiaľ nechcete ísť jesť, tak v poriadku. Budeme potrebovať len troška času na to, aby sa tam natiahli tie mená, aby sa vypustili tí kandidáti, ktorí už boli zvolení. ¿Qué Volevo avvertirvi ovviamente che poiché sono diminuiti i candidati... No, tak vzhľadom k tomu, že máme menej kandidátov, a môžete tentokrát a, samozrejme zvoliť 3 mená, nie 5. Hej? To už je druhé kolo, čiže volíme len troch ďalších kvestorov. Mi dicono che siamo pronti, quindi possiamo... Takže, ako som bol informovaný, môžeme pristúpiť k hlasovaniu, takže otváram hlasovanie. Posso da qualcuno problemi con i dispositivi? Tutto bene? Sú nejaké problémy? Všetko v poriadku? Pevne dúfam. Possiamo chiudere la votazione? Dobre. Takže teraz by som rád ukončil hlasovanie, ak súhlasíte. A tým pádom teda ukončujem hlasovanie. Hanno votato 699 colleghi, 2 696 odozaných hlasov, 2 neplatné. 697 platných hlasov, väčšina je 349, Luling 327 hlasov, Maštálka 282, Newton Dunn 202, Omen Reuten 187, Nicholson 100. 182 a Sperony 130. To znamená, že musíme mať aj tretie kolo. Ak teda súhlasíte, môžeme sme pokračovali ďalej. Áno, výborne, bez problémov. A teda pokračujeme. Takže tretie kolo hlasovania, tam už stačí jednoduchá väčšina, tak ako pri podpredsedoch.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 Bene, siamo pronti, possiamo fare la... Dobre, takže ste pripravení? Ak áno, tak môžeme pri, pristúpiť tretiemu kolu a hlasujte. Hanno votato tutti? Hlasovali ste všetci? Dobre, tak teraz môžeme ukončiť toto kolo hlasovania. Ďakujem pekne všetkým. Končím hlasovanie. Počet oddaných hlasov 705. Neplatné hlasy 2. 703 platných hlasov. Pani Luling 306 hlasov. Maštálka 293, pani Newton Dan 208, pani Omen Reuten 186, pán Nikolson 186, pán Speron 131, takže zvelený za kvestora bola pani Luling, pán Maštálka, pán Newton Dan srdečne gratulujem. Io vi prego di non abbandonare la, l'aula perché dobbiamo... Poprosil by som vás, ale neodchádzajte prosím vás zo sály, lebo máme ešte jedno hlasovanie na našom programe a síce vás teda opätovne prosím, aby ste zotrvali tejto miestnosti hlasovať budeme o zloženie výborov, pokiaľ ide o počet členov. Toto je veľmi dôležitá vec, ktorú sme ešte nevybavili a predtým by som vám chcel oznámiť následovné zmysle článku 16 a 15 odsek 2 rokovacieho poriadku. Poradie kvestorov bude vytvorené podľa počtu odozdaných hlasov. To znamená, že takýmto spôsobom to bude uvedené vo vestníku a zverejne. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu programu a tu ide o zloženie výborov, pokiaľ ide o počet členov. Mento. Máme tu jeden pozmeňovací návrh. Číslo 1. predložila ho skupina EFD. Ten vám predložím na hlasovanie. Hlasujeme pozmeňujúce návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Držali sa? Aj keď nosím okuliare, vidím, že veľká väčšina hlasovala proti. A tým pádom je tento pozmeňujúci návrh zamietnutý. teraz sa dostávame k celkovému návrhu uznesenia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Nikto? Takže týmto pádom návrh uznesenia schválne. Ďakujem pekne za vašu trpezlivosť a prerušujem našu schôdzu, ktorá bude pokračovať o 15. Obec ste si zaslúžili a prajem všetkým dobrú chuť.